robiť nejaké reformy, pretože vždy tu bude niekto, kto to zaplatí. Morálny hazard sa týmto ešte prehlbí. Európsky konzervatívci budú hlasovať proti takémuto návrhu, pretože sme proti zavádzaniu nových daní či zvyšovania. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Klute má slovo.